Vítajte na dnešnom rokovaní, ktoré bude veľmi dlhé a keď potrebné, tak si po niekoľkých hodinách spravíme krátku prestávku. V prvom rade prijatie programu, môžeme ho prijať tak, ako je, bez zmien. Áno, ďakujem. Bod 2. E, tlmočenie máme k dispozícii dneska všetky jazyky, okrem malčiny, chorváčtiny a gejuik. Ďalej chcem ešte povedať, že počas nášho hlasovania budeme mať návštevu skupiny desiatich osôb z misie Local pour de Jean de Bundy, ktorú pozval pán Lehiarik, aby sa zúčastnili našeho rokovania. Ale práve teraz vidím, že to sa uskutoční až po poludní, takže počas hlasovania tu nebude, čo je dobre pre nich aj pre nás. Môžeme prosím schváliť zápisnicu zo 7. aj 28. maja na mietky nie, takže je to schválené a to znamená, že môžeme začať hlasovať. Máme dlhé hlasovanie a ak bude potrebné, tak si môžeme urobiť aj prestávku. Ale začnime najprv s tým, ako ďaleko sa dostaneme. Začneme s s návrhom stanoviska o Európskom hospodárskom priestore Švajčiarsko prekážky k plnej implementácii vnútorného trhu. Kompromis A, kto je za, kto je proti, zdržal sa schválené. Kto je za trojku, proti, štvork, zdržal sa kompromis B za, proti, zdržal sa schválené. Kompromis C, kto je za, kto je proti, zdržal sa schválené. Kompromis D, za, proti, zdržal sa schválené. Kompromis E, za, proti, zdržal sa schválené. Kompromis e, G, za, proti, zdržal sa schválené. Kompromis F, za, proti, zdržal sa, schválená A pozmenujúci návrh 21 za, proti, zdržal sa, zamietnutá I za, proti, zdržal sa, schválená, Pozmenujúci, pardon, kompromis H za, proti, zdržal sa, schválená. A teraz budeme hlasovať o návrhu stanoviska v upravenom znení. Otváram elektronické hlasovanie. A teraz končím hlasovanie. Je to schválené 41 ku 8. Takže teraz by sme prešli k Okay, now we... Dobre, takže teraz budeme hlasovať o návrhu správy, návrhu nariadenia EP a rady o európskej sieti služieb zamestnanosti. Začneme s kompromisom, pardon, začneme s pozmeňujúcim návrhom 163 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 164 za, proti, zdržal sa, schválená. 167 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis AP za, zdržal sa, schválené. 100 69 za, proti, zdržal sa zamietnuté, kompromis K za, proti, zdržal sa schválené, kompromis L za, proti, zdržal sa schválené, 179 za, proti, zdržal sa zamietnuté, Regi 22 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis M za, proti, zdržal sa, schválené. 181 za, proti, zdržal sa, schválené. 185 za, proti, zdržal sa, schválené. 100 86 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 187 za, proti, zdržal sa zamietnuté. Regi 23 za, proti, zdržal sa zamietnuté. Kompromis N za, proti, zdržal sa za, schválené. 194 za, proti, zdržal sa schválené. 195 za, proti, zdržal sa zamietnuté. Preveríme si 195. -ku. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené 26 hlasmi. 196 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 198 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Preveríme 198. Otváram hlasovanie a končím hlasovanie schválené o jeden hlas. Kompromis O za, proti, zdržal sa, schválené. Regi 25 za, proti, zdržal sa, schválené. Regi 26 e, po častiach, prvá časť za, proti, zdržal sa, schválené Druhá časť za, proti, zamietnuté. Kompromis P za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis PB za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis AI za, proti, zdržal sa, schválené. Pozmenujúci návrh 223 za a 224. 223 a 224 za. Proti zdržal sa zamietnuté. PA, kompromis PA za. Proti zdržal sa schválené. Pozmenujúci návrh 232 za proti, zdržal sa, zamietnuté. Preveríme si 232. Otváram hlasovanie. Teraz končím hlasovanie. Zamietnuté o jeden hlas. 233 za proti, zdržali sa, schválené. Kompromis QA, za, proti, zdržala sa, schválené. 238 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 237 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 239 za, proti, zdržal sa schválené, 240 za, proti, zdržal sa schválené, kompromis Q za, proti, zdržal sa schválené, 246 úst, s ústným pozmenujúci návrh Šona Simona ktorý hovorí o väčšej súdržnosti medzi politikami únie, zavedenými na riešenie nezamestnanosti, najmä nezamestnanosti mládeže a nerovnosti za proti, zdržal sa schválené. Regi 31 za, proti, zdržal sa schválené. Tak preveríme 31, Regi 31. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Takže to zamietnuté. 247 za, proti, zdržal sa, schválené. 248 s ústnym pozmenujúcim návrhom, kde sa nahrádza slovo avoid so slovom overcome za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 249 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 250 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. A teraz šestka. To sa stiahlo. A šestku stiahol. Eh, Takže šestka sa stiahla. Je to ústny pozmenujúci návrh pána Bekera a prečítam to. Áno, súhlasíte s tým? odôvodnenie politika trhu práce je príslušnosťou kompetenciou členského štátu koordinovaná a podporovaná Európskou úniou podľa príslušných ustanovení e, eh, ITFIU. Mob, opatrenia na podporu mobility majú byť v súlade so zásadami Európskej zmluvy, najmä rovnaké zaobchádzanie a príslušná legislatíva EÚ. Súhlasíte, pán Becker? Áno, súhlasím. Bolo to veľmi dobre prečítané. Takže ideme hlasovať za ústny pozmeňujúci návrh za, proti, zdržala sa schválené. 32, regi 32 za, proti, zamietnuté. 252 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 200 proti, zdržal sa, schválené. Preveríme 254. Otváram hlasovanie. Končím teraz hlasovanie. Je to schválené o tri hlasy. 255 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Dobre, preveríme 255. -ku. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 31 ku 22. 256 za proti, zdržal sa, schválené. 257 za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis QB za, proti, zdržal sa, schválené. 260 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 261 za, proti, zdržal sa schválené, 262 za, proti, zdržal sa schválené, 263 za, proti, zdržal sa schválené, 264 za, proti, zdržal sa schválené, Regi 35 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 265 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 266 za, proti, zdržal sa, schválené. 268 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Regi, pardon, preveríme ešte 268 elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Regi 36 za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis S za, proti, zdržal sa, schválené. Pozmenujúci návrh 273 za, proti, zdržal sa, schválené. a potom prejdeme k 275 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kom, dobre, preveríme ho. 275. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to schválené. 41 ku 12. Kompromis T za, proti, zdržal sa, schválené. A potom prejdeme k 288 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Dobre, preveríme 288. Končím hlasovanie. A je to schválené. 289 za, proti, zdržal sa schválené. 290 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Dobre, tak preveríme 290. -ku. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to zamietnuté. 291 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 292 za, proti, zdržal sa, zachválené. Kompromis U za, proti, zdržal sa, schválené. A prejdeme až na stranu 15, pozmenujúci návrh 329. Za, proti, zdržal sa schválené. Regi 46 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis V za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis VA za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis Y za, proti, Y je na strane 17. Máte s tým nejaký problém. Kompromis Y za, proti, zdržal sa schválené. Kompromis VTV V za. Dvojité V, to je za, proti, schválené. 353 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis dvojité V za, proti, zdržal sa, schválené. Teraz prejdeme na stranu 19, pozmenujúci návrh 370. Našli ste ho, áno, za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis X za, proti, zdržal sa, schválené. prejdeme na stranu 20. Pozmenujúci návrh 380 za, proti, zdržali sa schválené. Pozmenujúci návrh 382 za, proti, zdržali sa schválené. 3, pardon, 16, 384, 385, 6, 7, 388 9. To sú za. Proti zdržali sa schválené. Pozmenujúci návrh 390 a 392, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý, 393, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý, a pozmeňujúci vrch 394, kto je za, kto sa zdržal zamietnutý. A teraz ideme na pozmeňujúci vrch 395, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Pozmeňujúci vrch 398 spolu s kompromisom Z. 398 s kompromisom Z, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Teraz ideme na stranu 22, kompromis A. Kto je za? Proti? Zdržal sa prijatý. ideme na ústny pozemci návrh článok 9 na spodku strany 22, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Pozemci návrh 414, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý. Pozemci návrh 415, kto je za, proti, zdržal sa. Musíme preveriť. 415. Otváram hlasovanie. A zatváram hlasovanie. Prijatý. 25 hlasov ku 22. si návrh 20, 416, 417 a 418 v jednom hlasovaní. Kto je za? Kto je proti? Kto sa držal Zamietnutý. Preveríme. Tieto štyri pozmenujúce návrhy. Spolu otváram hla... zatváram hlasovanie a je to prijaté 33 za. Pozmenujúci návrh 422, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 423, kto je za? proti, zdržal sa zamietnutý. 424, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 425, nie, 400, nie, pozmeňujúci návrh 21, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 427, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý. 426, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý. 428, 429, za, proti, zdržal sa zamietnutý. 22 a 430 za, proti, zdržal sa zamietnutý. Preberíme pozemci návrh 22 a 430. Otváram hlasovanie. A zatváram hlasovanie. Prijaté. 27 hlasov. 431 za. Proti. Zdržal sa. Zamietnutý. 23 a 432 spolu a aj 433. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Musíme to preveriť. Zatváram hlasovanie. Prijatý. Kompromis AB. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? prijatý. na návrh 442, kto je za, kto je proti, kto sa držal zamietnutý. Preveríme. 442. Zatváram hlasovanie. Je to prijaté 31 hlasov za. na vrch 443, kto je za? kto je proti, kto sa držal prijatý. Regi 56, kto je za, kto je proti, kto sa držal prijatý. 447, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý. Kompromis AC, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Pozmeňujúci návrh 451, kto je za, kto je proti, kto sa držal, zamietnutý. Kompromis AD, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Ideme na stranu 26 a pozmeňujúci návrh 460, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 461, kto je za, kto je proti, kto sa držal, zamietnutý. Kompromis A a D, kto je za, A a E, kto je za, kto je proti, kto sa držal, prijatý. Teraz ideme na stranu 27, pozmeňujúci návrh 471, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Preveríme 479. Otváram hlasovanie. A zatváram hlasovanie. A je to prijaté dvoma hlasmi. 480. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Preveríme 480. Zatváram hlasovanie. A tiež je to prijaté 30 hlasov. Kompromis AF. Kompromis AF, kto je za, kto je proti, kto sa držal prijatý. Pozmeňujúci návrh 495, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. Preveríme. 485. Zatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Idem na regi 58 na strane 28, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. na návrh 487, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 489. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Je tu ústny pozmeňujúci návrh článku 15 odsek 4. Spravodajca od spravodajcu členovia EURES a partneri EURES, e, ktorí sú tým dotknutí, e, tiež uplatňujú princípy uvedené v odseku 11.3. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Pozrite sa návrh 490. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. Pozrite sa návrh 492. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. Regi 59, kto je za? kto je proti, kto sa držal, prijatý. Kompromis A a G, kto je za, kto je proti, kto sa držal, prijaté. Pozmeňujúci návrh 497, kto je za, kto je proti, kto sa držal, zamietnutý. Kompromis A a Q, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. A teraz ideme na stranu 30. Kompromis aha, Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. na vrch 519. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 520. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 522. Kto je za? Kto je proti? ktorý sa zdržal zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 523, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 525, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. Preveríme 525. A zatváram hlasovanie. Je to prijaté. Pozmeňujúci návrh 527, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Pozmeňujúci návrh 528, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Regi 60, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 529 530, 31, 32 a 33. Tie sú totožné a hlasujeme spolu, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Pozmeňujúci návrh 536, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 539, 8, 538, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. A pozmeňujúci návrh 539 a 540 spolu, kto je za, kto je proti, kto sa držal prijatý. 542, kto je za, kto je proti, kto sa držal prijatý. Pozmeňujúci návrh 544, kto je za, kto je proti kto sa zdržal? Prijat, zamietnutý. Preveríme. Pozmeňujúci návrh 455. Otváram hlasovanie. K sa návrhu 544. Zatváram hlasovanie. A je to prijaté. 545. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 547. Kto je za? kto je proti, kto sa zdržal prijatý. na vrch 548. Nie, ten vypadáva. 549, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 550, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 551, kto je za, kto je proti, to sa zdržal? Zamietnutý. 30, Regi 62, kto je za? Proti, zdržal sa. Prijatý. 557, kto je za? Proti, zdržal sa. Prijatý. Kompromis A je, kto je za? Kto je proti, kto sa zdržal? Prijatý. Ďalšia strana. Pozmeňujúci návrh 33, kto je za? Proti? Zdržal sa zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 562, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal zamietnutý? 563, kto je za? Proti? Zdržal sa zamietnutý. 564, kto je za? Proti? zdržal sa zamietnutý. Preveríme 564. Otváram hlasovanie. Zatváram. Je to prijaté 29 hlasov. 565. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Zamietnutý. Preveríme 565. Kto je za? Zatváram hlasovanie. Je to prijaté. 27 hlasov. Kompromis AK. Kto je za? Kto je proti? Kto sa držal? Prijatý. Pozmeňte návrh 567. Kto je za? Kto je proti? kto sa zdržal, zamietnutý. 568, kto je za, kto je proti. Musíme preveriť 568. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 569, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 573. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 574. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Preveríme 574. Zatváram hlasovanie. Prijatý. Päťsto kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 576, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, Začneme s 575 ešte raz. 575, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 576, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 577, kto je za? Proti? Zdržal sa. Zamietnutý. Pozrieme sa vrch 578, kto je za, kto je proti, kto sa držal zamietnutý. 579, kto je pro, proti, zdržali sa zamietnuté, 580 za, proti, zdržali sa prijatí, 581 za, proti, Na hlasovacom systéme by malo byť plus na miesto minus, takže ešte raz hlasujeme. 581, kto je za, kto je proti. Zdržali sa Kompromis a eu, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 35 za, proti, zdržali sa prijatí. 586, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 587 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 588 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Kompromis AR, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. A Teraz sa dostávame na ďalšiu stranu, stranu 36. Máme tu kompromis AM, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. na strane 37 spolu s pozmenujúcimi návrhami 618, 19, 21, 22. Kto je za? proti, zdržali sa prijaté. 625, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 626, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 627 za, proti, zdržali sa prijatí. 628 za proti, zdržali sa zamietnutí, 629 za, proti, zdržali sa prijatí, 630 za, proti, zdržali sa prijatí, 631 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Overíme si hlasovanie elektronicky 631. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý. Regi 68, kto je za, proti, stržali sa prijatí. 632 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmenujúci návrh 634 za, proti, strezali sa, zamietnutý. Overíme si 634 elektronicky, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Schválený. 635 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 636 Overíme si 635 elektronicky. Otváram hlasovanie. Ešte stále hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 636. Za, proti, zdržali sa prijatí. Overíme si ale 636 elektronicky. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Schválený. 637 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Overíme 637. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený rozdielom jedného hlasu. 638 za, proti, zdržali sa schválení. Regi 69 za, proti, zdržali sa prijatí. pozmeňujúci návrh 640 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Overíme si 640 elektronicky. Otváram hlasovanie. Končí hlasovanie. Schválili. 641 za proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis a za, proti, zdržali sa schválení. Šesťsto za, proje. proti, zdržali sa zamietnutí. 648 si overíme elektronicky. Končím hlasovanie schválený. 649 za, proti, zdržali sa. Schválený. Regi 70 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 650 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Overíme si 650 elektronicky. Začínam hlasovanie, končím hlasovanie, schválená. 651 za, proti, zdržali sa schválené. Pardon, zamieta sa, opravuje sa pani predsednička. 652 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 653 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 654 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 655 za, proti, zdržali sa schválení, 656 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 656 overíme elektronicky. Končím hlasovanie. Schválili sa. 657 za, proti, zdržali sa schválení. Regi 71 za, proti, zdržali sa schválení. Regi 72 za, proti, zdržali sa schválení. Podmienec návrh 658 za. Odpadáva, opravuje sa pani predsednička. 659, 660. Hlasujeme spoločne za, proti, zdržali sa zamietnutí. 661 za, proti, zdržali sa schválení. 661 overím elektronicky, otváram hlasovanie. Hlasujeme. Končím hlasovanie, zamieta sa. dva za, proti, zdržali sa zamietnutí. Regi 73 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 41 za, proti, zdržali sa schválení. Pozmenujúci návrh 663 za, proti, zdržali sa schválení. 664 za, proti, zdržali sa schválení. 665 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 666 ústny pozmenujúci návrh spravodajcu Euras Members and Partners schválený 667 pozmenujúci návrh ústny spravodajcu za Každý národný koordinačný úrad má predkladať ročný pracovný program. Za proti zdržali sa schválený, regi 74 za, Regi 75 za, proti, zdržali sa schválení. 673 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 675 za, proti, zdržali sa schválen, zamietnutí. 676 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 43 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý. 677 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 678, ešte si overíme 677. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 678 za, proti. Zdržali sa zamietnutí. Šesto sedemdesiat osmičku preveríme elektronicky. Končím hlasovanie. Schválená rozdielom jedného hlasu. 680 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 681 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 682 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 683 za, proti, držali sa zamietnutí. 684 za, proti, držali sa schválení. Kompromis alebo za, proti, držali sa schválení. 600 Pán Lene se hlási. Ospravedlňujem sa. Ale ja som tam niečo navrhoval v súvislosti s tým delegovaným aktom a nakoniec sa výbor rozhodol, že ten delegovaný akt tam zapracuje, ako som požadoval, takže ja stiahujem svoj pozmenujúci návrh, takže 689 a 691 hlasujeme spoločne za, proti zdržali sa zamietnutí. Šesto za, proti zdržali sa zamietnutí. 199 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Regi 76 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Kompromis A za, proti, zdržali sa, schválení. Pozmeniaci návrh 51 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Regi 2 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 52 za, proti, zdržali sa schválený. 53 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 54 za, proti, zdržali sa schválený. Regi 3 za, proti, zdržali sa schválení. 55 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis B za, proti, zdržali sa schválení. si návrh 59 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 60 za, proti, zdržali sa schválení, kompromis C, kto je za, proti, zdržali sa schválení, 64 za, proti, zdržali sa schválení, 65 za, proti, zdržali sa schvál, zamieta sa. 66 za, proti, zdržali sa schválení. 67 za, proti, zdržali sa schválení. 68 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 68 overíme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 69 za proti, zdržali sa zamietnutí, regi 6 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 70 za, proti, zdržali sa schválili, 71 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 72 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis D za, proti, zdržali sa schválení. Kompromis E na strane 45 za, proti, zdržali sa schválení. Regi 9 za, proti, držali sa zamietnutí. Pozmenujúci návrh 82 spolu s 83 a 4 sú identické za, proti, zdržali sa, zamietajú sa. 85 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 86 za, proti, zdržali sa, zamietajú sa. Kompromis S za, proti, zdržali sa schválený. 80, 91 za proti, zdržali sa schválený. 92 za proti, zdržali sa zamietnutí. Regi 11 za proti, Držali sa zamietnutí. 93 za, proti, držali sa schválení. 94 za, proti, zdržali sa schválení. 96 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis FA za, proti, držali sa schválený. 99 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 100 za, proti, zdržali sa zamietnutí. to overíme elektronicky. Koncím hlasovanie. Zamieta sa. 103 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 105 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 106 za. Tam sú dve časti. Prvá časť za. Pr- teda hlasujeme o prvej časti, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Overíme si prvú časť elektronicky. 106. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie schválené. 106, druhá časť. Za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 107 za, proti, zdržali sa schválený. 108 za, proti, zdržali sa schválený. 109 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Overíme 109 elektronicky. Otváram hlasovanie. Zamieta sa. 110 za, proti, zdržali sa schválení. 111 za, proti, zdržali sa schválení. 112 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 113 za, proti, zdržali sa schválení. 114 za, proti, držali sa zamietnutí, 115 za, proti, zdržali sa schválení, kompromis G za, proti, zdržali sa schválení, Sto devätnásť za, proti, zdržali sa zamietnutí. 120 za, proti, zdržali sa schválení, 121 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 123 za, proti, zdržali sa schválení, 122 za, proti, zdržali sa schválení, Regi 13 za, proti, zdržali sa schválen, zamieta sa 124 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 125 za, proti, zdržali sa, schválený 126 za, proti, zdržali sa, schválený Regi 14 odpadá. Kompromis H za, proti, zdržali sa schválený. Strana 49, pozmenujúci návrh 134 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 135 za, proti, zdržali sa schválený. 136 za, proti, zdržali sa schválení. 137 spoločne so 138 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 139 za, proti, zdržali sa schválení. 140 za, proti, zdržali sa schválení. 141 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 142 za, proti, zdržali sa schválení. 143 za, proti, zdržali sa schválení. Regi 16 za, proti, zdržali sa schválení. Kompromis I za, proti, zdržali sa schválení. Kompromis je za, proti, zdržali sa schválený. 153 za, proti, zdržali sa schválený. 17 za, proti, zdržali sa schválený. 154 za, proti, zdržali sa, schvá, zamieta sa. 155 za, proti, zdržali sa Schválený. 156 za, spolu 158 sú za, pro, proti, zdržali sa zamietnutí. 159 za, proti, zdržali sa schválený. 160 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. A 161 za, proti, zdržali sa, schválení. 162 za, proti, zdržali sa, schválení. Regi 18 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Hlasujeme o pozmenenej správe. Takže teraz skončím hlasovanie a správa je schválená 44 hlasmi proti 5. Takže gratulujem autorovi. Prepačte, ešte musíme hlasovať aj o legislatívnom uznesení. Bude to ako vždy menovité hlasovanie dnes, takže otváram hlasovanie a e, k, k legislatívnemu uzneseniu. Ešte stále môžete hlasovať. A teraz končím hlasovanie. A taktiež schválené 44 ku 5. výsledok menovitého hlasovania o konečnej správe musí byť zahrnutý do konečnej správy, ak tak bude žiadať jedna tretina európskych poslancov prítomných na hlasovaní. A preto sa vás pýtam, či chcete, aby bol výsledok menovitého hlasovania zahrnutý do správy, teda nielen do zápisnice, ale aj do správy. Áno, takže väčšina je za. Ďakujem a ďakujem aj pánu Bekerovi. Ešte stále musíme hlasovať, pokračujeme v hlasovaniach. A teraz sa chcem spýtať pána Bekera, či chce mandát pre túto správu. Áno, poprosím o mandát. Takže pra, správa je prijatá vo výbore. Ďakujem. A taktiež aj o tomto musíme hlasovať. Ak mu chceme dať tento mandát, áno, niekto chce niečo povedať? Niekto sa hlásilo slovo? Už všetci hlasovali o mandáte, prosím, dávate pánovi Beckerovi mandát. musí dostať 28 hlasov. Už ste všetci oslasovali. Dobre, takže končím hlasovanie. Máte 42 hlasov. To znamená, že sme tento bod programu ukončili. OK. E, dobre, takže teraz budeme hlasovať o návrhu správy k vytvoreniu konkurencieschopného trhu práce EÚ pre 21. storočie, prispôsobenie zručnosti a kvalifikácii dopytu a pracovným príležitám ako spôsob na prekonanie krízy. A chcem sa spýtať, či ste pripravení na do, nové dlhé hlasovanie. Začneme s kompromisom B. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. Pozmenujúci návrh 33 vypadol? A to bolo doplnenie kompromisu, takže 33 sa o nej bude hlasovať ako doplnenie kompromisu B za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Dobre, preveríme si toto hlasovanie. Otváram hlasovanie. Ešte stále sa môžete vyjadriť. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté o jeden hlas. Takže ideme hlasovať o 34 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 35 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Preveríme si 35 elektronicky. Končím Zamietnuté. 36 za. Proti. Zdržal sa zamietnuté. sedmička je doplnenie kompromisu B druhej časti za proti zamietnuté. Kompromis C za, proti, zdržal sa, schválené. Preveríme si kompromis C. Otváram hlasovanie. A končím hlasovanie schválené. Takže prejdeme na stranu 5, pozmeňujúci návrh 52 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 53 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 54 spolu s 55 za, proti, zdržal sa, schválené. 69 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Preveríme si 69. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 71 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Dobre, preveríme 71. Ešte stále môžete hlasovať. schválené 28 ku 22. Kompromis D za, proti, schválené. 62 za, proti, zdržal sa schválené. Kompromis E za, proti, zdržal sa schválené. 65 za, proti, zdržal sa, schválené. 66 za, proti, zdržal sa, schválené. Preveríme si 66. -ku. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to zamietnuté. 67 za, proti, zdržal sa schválené. 68 za, proti, zdržal sa schválené. 70 za, proti, zdržal sa schválené. Kompromis AG za, proti, zdržal sa schválené. Kompromis F za, proti, zdržal sa, schválené. Potom je tu ešte doplnenie ku kompromisu F, kde sa vyzývajú členské štáty so zodpovednosťou, kto je za, kto je proti, zdržal sa, schválené. Preveríme si e, tento doplňujúci návrh ku kompromisu F čas 2. Otvárame hlasovanie stále otvorené. Ešte stále môžete hlasovať. Dobre. Končím. Zamietnuté. 81 za, proti, zdržal sa schválené. 82 za, proti, zdržal sa schválené. 83 za, proti, zdržal sa schválené. 84 za, proti, zdržal sa zamietnuté. Kompromis G za, proti, zdržal sa schválené. 89 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis L za, proti, zdržal sa, schválené. Pozmenujúci návrh 90, 91, 2 až 3 za, proti, zdržali sa, schválené. Takže pozmeňujúci návrh 95 vypadol tým pádom. 97 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 98 s ústnym pozmenením od ALDE za, proti, zdržali sa, schválené. 99 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 100 za, proti, zdržali sa, schválené. Kult 22 za, proti, zdržali sa, schválené. 101 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 102 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis I za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis H za, proti, zdržali sa schválené. 111 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Dobre, preveríme 111. Otváram hlasovanie. Takže to schválené. 30 ku 22. 112 za, proti, zdržali sa schválené. 113 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Preveríme si 113. -ku. Otváram hlasovanie. Končím. Zamietnuté. Kult 5 za, proti, zdržali sa, schválené. Kult 6 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis J za, proti, zdržali sa schválené. Pozmenujúci návrh 126 za, proti, zdržali sa schválené. 127 za, proti, zdržali sa schválené. 128 za, proti, zdržali sa schválené. 129 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis K za, proti, zdržali sa schválené. 143 za, proti, zdržali sa schválené. 160. 144 za, proti, zdržali sa schválené. 145 za, proti, zdržali sa schválené. 146 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis M za, proti, zdržali sa schválené. Kult 8 na strane 19 za, proti, zdržali sa schválené. Kult 17 za, proti, zdržali sa schválené. 155 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis N za, proti, zdržali sa schválené. 164 za, proti, zdržali sa schválené. 165 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 166 za, proti, zdržali sa, schválené. Kult 25 za, proti, zdržali sa, schválené. Komp 167 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis O za, proti, zdržali sa, schválené. 171 za, proti, zdržali sa, schválené. 172 za, proti, zdržali sa, schválené. 173, prvá časť, schválené. 173 druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis P za, proti, zdržali sa, schválené. 182 za, proti, zdržali sa, schválené. 183 Takže 183 za, proti, zdržal sa schválené. Kompromis Q za, proti, zdržali sa schválené. 190 za, proti, zdržali sa schválené. 191 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Dobre, preveríme si 190 jednotku. Ešte môžete hlasovať, končím. Je to schválené. Takže 192 teraz. Je to po častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. Druhá časť, za, proti, za, te teda proti, zdržal sa, zamietnuté. A teraz to si preveríme, časť 2 preveríme. Časť 2 192. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Časť 3 za, proti, zdržali sa, schválené 193 za, pardon, to vypadáva, kult 18 za, proti, zdržal sa schválené, 194 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 195 za, proti, Držali sa, zamietnuté. Kult 13 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis S za, proti, zdržali sa, schválené. 201 za, proti, zdržali sa, schválené. 202 za, proti, zdržali sa, schválené. 203 za, proti, zdržali sa schválené, kult 9 za, proti, zdržali sa schválené, 204 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis T za, proti, zdržali sa schválené. 210 za, proti, zdržali sa schválené. Kult 1, to vypadlo. Kult 1 vypadlo, takže kult 12 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis U za, proti, zdržali sa, schválené. Kult 11 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis R za, proti, zdržali sa schválené. Kult 14 za, proti, zdržali sa schválené. Kult 15 s ústnym pozmenujúcim návrhom ALDE, kde sa vymienia slovo revision za slovo re, e, slovom review za proti zdržal sa schválené, kult 16 za proti zdržal sa schválené, kompromis V za proti zdržal sa schválené, kompromis dvojité V za proti zdržal sa schválené, pozmenujúci návrh 228 za proti zdržal sa schválené, Môžeme preveriť elektronicky 228. Končím hlasovanie. Schválené. 229 za, proti, zdržali sa, schválené. Chcete si to tiež preveriť? Dobre, takže 229. Končím hlasovanie. Zamietnuto jeden hlas. 230 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 232 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 233 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 234 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 235 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 236 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 237 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 238 za, proti zdržali sa, schválené. 239 za, proti zdržali sa, zamietnuté. Kompromis X za, proti zdržali sa, schválené. 243, to je doplnenie. E, hlasujeme popri XK X za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 246 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompro, takto 247 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis Y za, proti, zdržali sa, schválené. 249 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 250 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 251 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 252 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis Z za, proti, zdržali sa, schválené. Kult 19 za, proti, zdržali sa, schválené. Kult 29 za, proti, zdržali sa schválené. Kult 30 za, proti, zdržali sa schválené. 258 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 259 a 260 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Preveríme si 259 a 260 spolu. Teraz skončím hlasovanie a je to zamietnuté. Kompromis AA za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Nie? Dobre, tak to preveríme. Bolo to veľmi komplikované ruky vo vzduchu. Končím hlasovanie. Takže musíme hlasovať teraz o každom z nich. Takže 261 za, proti, zdržali sa, schválené. Tak preveríme. 261. Ešte hlasujeme, končím. Schválené. 200 62 vypadáva, 263 vypadáva, 264, o tom musíme hlasovať, za, proti, schválené, 265, za, proti, zdržali sa schválené, 266 za. Nie, ten vypadáva. Aj 267 vypadáva. Pardon, hlasujeme o 267 za, proti, zdržal sa schválené. Takže kompromis A, B za, proti, zdržal sa schválené. 270 za, proti, zdržal sa, schválené. Kult 7 za, proti, zdržal sa, schválené. Kult 28 za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis AC za, proti, zdržal sa, schválené to si preveríme. Kompromis AC preveríme. Otváram hlasovanie. Ešte stále sa môžete vyjadriť. A teraz končím hlasovanie. Takže znovu tá istá situácia. To znamená, že ideme hlasovať podrobnejšie. 271 za proti, zdržali sa, zamietnuté. 272 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 273 za, proti, zdržali sa, schválené. 200 Takže to preveríme, áno, 273 si preveríme. Áno, musíme to preveriť. Niekto o to žiadal, takže začíname hlasovanie k 273. Končím. A je to prijaté. si návrh 274. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. si návrh 275. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 276, kto je za, kto je proti, kto sa držal. Nie, ten vypadáva. 274 vypadáva. Ďalší. Hlasujeme o pozemcom návrhu 277. Kto je za? Kto sa mm, zdržal? kto je proti, kto sa zdržal prijatý, 278, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, 279, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, 327, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, 280, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis A a D. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. kompromis AE, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. si návrh 295, kto je za? Proti zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 297 za. Proti zdržal sa zamietnutý. Kultúra 20, nie. Pozmeňujúci návrh 290, kto je za? Proti zdržal sa zamietnutý. 299, kto je za? proti, zdržal sa prijatý. 300, <clears throat> kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý. 301, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý. 302, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 303, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 304, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 305, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 306, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý. Kultúra 24, kto je za, proti zdržal sa prijatý. Kultúra 26, kto je za, proti prijatý. 307, kto je za, proti zdržal sa prijatý. Kompromis AF. Preveríme 307. Preveríme 307. Teraz zatváram hlasovanie. Je to prijaté 33 hlasov. Kompromis AF, kto je za? Proti? Zdržal sa. Prijatý. Kompromis AH, kto je za? Proti? Zdržal sa. Prijatý Preveríme kompromis aha, Otváram hlasovanie. Stále otvorené hlasovanie. A zatváram hlasovanie a je to prijaté 28 hlasov. To znamená, že sme na pozíciu návrhu 317, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý. Kultúra 31, kto je za? Proti? Zdržal sa zamietnutý. na vrch 318, kto je za? Proti? Zdržal sa prijatý. Kompromis AI, kto je za? Proti? Zdržal sa prijatý. Potom ideme na pozmeňujúci návrh Kompromis AP. Kto je za? Kto je proti? Kto sa držal? Prijatý. si návrh 329. Kto je za? Kto je proti? Kto sa držal? Prijatý. si návrh 330. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. si návrh 331. E, Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý kompromis a je ústny pozmeňujúci návrh e, z SAD. Takže hlasujeme v ústnom pozmeňujúcom návrhu. Kompromis AH, kto je za, kto je proti, kto sa držal prijatý. Teraz ideme na pozornicu návrh 339, kto je za, proti zdržal sa prijatý. 340, kto je za, proti zdržal sa prijatý. Pozornicu vrch 341, kto je za, proti zdržal sa prijatý. Pozornicu vrch 342, kto je za, proti zdržal sa prijatý. Kompromis AK, kto je za, proti zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 347, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Pozmeňujúci návrh 348, kto je za, proti zdržal sa prijatý. Kompromis AL, kto je za, proti zdržal sa prijatý. Kompromis AM, kto je za? Proti, zdržal sa prijatý. Pozriem si návrh 3, 5, 8, kto je za? Proti, zdržal sa zamietnutý. Kompromis AN, za? Proti, zdržal sa. Myslím, že prijatý. Kultúra 21. Teraz ideme na kompromis AO. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa prijatý. Pozrieme sa návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržal sa prijatý. Pozrieme sa návrh 2. Kto je za? Proti? Zdržal sa prijatý. Pozrieme sa návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržal sa zamietnutý Pozmeňujúci návrh 5, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 6, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromisný návrh 7, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 8, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. na vrch 9, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. na vrch 10, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý. na vrch 11, kto je za, proti, zdržal sa prijatý Kompromis A, kto je za? Proti zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 13, e, kto je za? Proti zdržal sa zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 14, kto je za? Proti zdržal sa zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 15, kto je za? Proti zdržal sa zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 16, kto je za? proti, zdržal sa. Preveríme pozmeňujúci vrch 16. Zatváram hlasovanie. Je to zamietnuté 40 hlasmi. Pozrite si vrch 17, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 18, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 19, kto je za, proti, zdržal sa e, vypadáva, pardon. No, Aj 20 vypadáva. Pozmeňujúci návrh 21, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 22, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Kto je za? Proti? Zdržal sa pri zamietnutý. Pozmíci návrh 25. Za, proti, zdržal sa prijatý. 26 za, proti, zdržal sa zamietnutý. 27 za, proti, zdržal sa prijatý. 28 za, proti, zdržal sa prijatý, 29 za, proti, zdržal sa zamietnutý a konečné hlasovanie o návrhu správy po zmenenom znení a je to menovité hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijaté. Výsledok e, menovitého hlasovania musí byť zahrnutý do konečnej správy, ak o to požiada jedna tretina poslancov prítomných počas hlasovania. Chcete zahrnúť? Chcete ho zahrnúť? Je to jedna tretina, kto to chce zahrnúť? Prosím, e, zamávajte rukami. Jedna tretina poslancov to chce zahrnúť do konečnej správy. Chcete prestávku? Dobre. Budeme mať 5 minút prestávku. No, to je zaberák, že to nemusíš všetko. Hm. <coughs> Ako zistím, prosím sa pekne na telefóne, že aký telefón mám? No, čo Díky. Mm-hmm. Dobre, vážení priatelia, pokúsim sa to dokončiť. E, bude to trvať ešte nejakú dobu, ale teraz e, prebráme návrh stanoviska od pána Korsa o politike súdržnosti a okrajových spoločenstvách kompromis A, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Pozím sa návrh 15. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Preberíme druhú časť. na návrh 15. Zatváram hlasovanie a teraz je to zatvorené a je to prijaté. Kompromis B, kto je za, kto je proti, kto sa držal prijatý. Kompromis C, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis E, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Druhá časť k na návrhu 13, čo je dodatok kompromisu E, kto je za, kto je proti kto sa držal zamietnutý? Preveríme druhú časť. Pozrieme si vrch 13. E, A stále je otvorené hlasovanie, ale už nedlho. Dobre, je to prijaté. 29 hlasov. Kompromis F. Kto je za? Proti? Zdržal sa prijatý. Pozrieme sa vrch 33. Pozrieme sa vrch 33. Prvá časť. A hlasovanie po častiach od Alde, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, um, prijatý. Teraz ideme na pozemčný návrh 14, kto je za, proti, Držal sa zamietnutý. Pozemčný návrh 16, e, hlasovanie po častiach, prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa držal prijatý. Druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa držal zamietnutá. Preveríme druhú časť na vrch 16. Otváram hlasovanie. A teraz zatváram hlasovanie. A je to prijaté 28 hlasmi. Teraz ideme na pozmeňujúci návrh 17. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 18. Kto je za? Proti zdržal sa? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 19, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 20, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 21, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý. Preveríme pozmeňujúci návrh 21 a otváram hlasovanie. Stále je otvorené. Zatváram hlasovanie. Je to prijaté, 31 hlasov. Pozním sa vrch 22, kto je za. Proti, zdržal sa prijatý. 24, kto je za. Proti, zdržal sa prijatý. 26, kto je hlasovanie po častiach. Prvá časť, kto je za. Proti, zdržal sa prijatý. Druhá časť, to je zvyšok textu, kto je za. Proti, zdržal sa, zamietnutá. Preveríme druhú časť pozmeňujúceho návrhu 26. Otváram hlasovanie. Stále otvorené. Z- zatvorené. 27 hlasov za. Ideme na kompromis G, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 34, kto je za? Proti? Zdržal sa zamietnutý. 36, kto je za? Proti? Zdržal sa zamietnutý. 38, kto je za? Proti? Zdržal sa prijatý. Kompromis H, kto je za? Proti? Zdržal sa prijatý. 44, kto je za? Proti? Zdržal sa prijatý. 46, kto je za, proti zdržal sa zamietnutý. Kompromis eh, I, kto je za, proti zdržal sa. Nie, tento, raz, tento ešte raz musíme. Kompromis I, kto je za, proti zdržal sa prijatý. Kompromis je, kto je za, proti zdržal sa prijatý. 58, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 60, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 61, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 62, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 64, kto je, preveríme. 62, preveríme. Stále otvorené hlasovanie. Stále otvorené. 62. si návrh 62. Zatváram hlasovanie. Je to zamietnuté 28 hlasov. 64, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 65, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 67, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 68, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 69, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 69, preveríme, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to prijaté 30 hlasov za. si návrh 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa držal? Prijatý. 2. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. 3. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. 4. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. A teraz hlasujeme o návrhu stanoviska v pozmenenom znení. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to prijaté 42 hlasov. Teraz ideme na Ďakujem pánovi Kosovi. A teraz ideme na um, podporu podnikania mladých prostredníctvom vzdelávania a výsviku. Začneme s kompromisom A, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. A teraz kompromis 5 na strane 2 za, proti zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 47, hlasovanie po častiach, prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Druhá časť, kto je za, proti, proti, zdržal sa prijatý Zamietnutý. na návrh 48, kto je za? Proti, zdržal sa. Prijatý. Kompromis C, kto je za? Proti, zdržal sa. Prijatý. Kompromis D? Nie. sa návrh 59, kto je za? Proti, zdržal sa. Prijatý. Preberíme pozmeňujúci návrh 59. Zatváram hlasovanie. Je to prijaté 33 hlasov. Teraz ideme na kompromis D. Kto je za? Proti? Zdržal sa prijatý. 61. Kto je za? Proti? Zdržal sa prijatý. Kompromis G za, proti zdržal sa prijatý. Pozrieme sa návrh 64, kto je za, proti zdržal sa prijatý. Kompromis E za, proti zdržal sa. Ďalšia strana. Kompromis F, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Ideme na stranu 8. Kompromis H, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Pozriem sa návrh 104, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 105, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 106, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 107, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 108, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 110, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 112, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 113, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 114, kto je za, proti zdržal sa prijatý. 115, kto je za, proti zdržal sa prijatý. 117, kto je za, proti zdržal sa prijatý. Kompromis E. I. I, kto je za, proti zdržal sa prijatý. Kompromis e, je za, proti zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 8, e, kto je za, prijatý, prijatý. 11, kto je za, proti zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 12, kto je za, proti zdržal sa prijatý. 13, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý, preveríme, pozmeňujúci návrh 13. A hlasovanie je stále otvorené. A teraz je zatvorené, je to prijaté, 29 hlasov. Teraz je na kompromis K, kto je za, proti, zredal sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 20, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 29, to je hlasovanie po častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa prijatá. Pozmeňujúci návrh 22, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 24, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 26, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 27. Kto je za? Proti zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 28. Kto je za? Proti zdržal sa zamietnutý. A teraz ideme hlasovať e, o e, stanovisku v pozmenenom znení. Otváram hlasovanie. A hlasovanie končím. Návrh je prijatý 30 hlasmi proti dvom, 39 proti dvom a my ďakujeme pani Žitňanskej. Teraz sa dostávame k spoločnostiam s ručením obmedzeným, s jediným e, účastníkom a kto je za, proti, zdržali sa prijatí. A to všetko ostatné odpadá a my sa dostávame k záverečnému hlasovaniu o návrhu stanoviska k takto pozmenenému návrhu a hlasujeme o ňom. elektronicky. Prosím, hlasujte o záverečnom návrhu stanoviska v takto pozmenenom znení. 35 hlasujúcich za, 14 proti. Výborne. Ďakujem. Ďakujeme pani Steinruk za jej návrh. Myslím si, že to bolo všetko úplne jasné. A teraz sa dostávame k desiatému bodu nášho programu. Tiež chcem povedať, že tu došlo k zmene v hlasovacom zozname, pokiaľ ide pána o pána Lópeza, Chavi Lópeza, pozmenujúci návrh 33 od Márie Arieny a Sergia Gutierreza Prieta je pozmenujúcim návrhom, ktorý je doplnkom ku kompromisu E a ak bude prijatý, tak spôsobí, že tento návrh odpadne a e, ústny návrh pána Arene a ďalších tiež. Takže tu máme Európske štrukturálne a investičné fondy a riadnu správu ekonomických záležitostí, ako aj pokyny, ktoré sa týkajú článku 23 nariadenia o spoločných ustanovení. Máme tu kompromis A za proti, zdržali sa prijatí. Kompromis B za proti, zdržali sa prijatí Kompromis C za, proti, zdržali sa prijatí. 19 za, proti, zdržali sa prijatí. Ešte si overíme 19. Elektronicky otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa 30 hlasmi. 21, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 22 za, proti, zdržali sa, zamietnutá, kompromis D za, proti, zdržali sa, prijatý, Kompromis E na strane 4. Kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis F. Kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeniaci návrh 1. Ospravedlňuje sa pani predsednička, nie. Pozmenujúci návrh 43 za, proti, zdržali sa prijatí. A dostávame sa k záverečnému hlasovaniu o e, pozmenenom <laughs> návrhu. Hlasujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 43 za, 8 proti. Takže tým sme ukončili elektronické hlasovanie a dúfam, že o tretej sa všetci vrátite, lebo nás čaká zaujímavá spoločná výmena názorov o doporúčeniach pre všetky krajiny s Ekosokom. Budeme mať pána Domzbrovsky sa, pani Tyson a pán Moskoviči tu bude prítomný. A pri tejto príležitosti budeme mať ešte spoločný nezasadnutie s výborom Ekon. Uvidíme.